A kolegyne a kolegovia, prosím vás, posadajte si, začneme naše hlasovanie. Pristúpime k hlasovaniu najskôr. Chcem pripomenúť pravidla. Pán Armand Baše sa žiad, požiadal o slovo. Nech sa páči. Vypočujeme si pána Armanda Baše.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 It's a, it's honorable chair. Vážený pán predseda, včera na Sky News sme videli, celý svet videl utrpenie Rohingov na vlastné oči. Naozaj som to videl na vlastnej koži, na vlastné oči, keď som sa stretol v Bangladeši s preživšími tejto genocídy. V Myanmaru sa rodia deti priamo na pobreží, na pláži. Tie šťastne sa dostanú loďou do Bangladešu a ten zvyšok bude ponechaný svojmu osudu prakticky smrti. Britská premiérka prislúbila, e, že skoncuje s týmito sa to genocidou na Rohingoch. A ja žiadam predsedu o povolenie mimoriadnej rozpravy na posúdenie situácie Rohingov v súlade s pravidlom 153 odsek 4 keďže po dlhých diskusiách e, v rámci OSN Bangladeš, Myanmar a Spojené kráľovstvo e, teda takto rokovali a myslím si, že EÚ by mal urobiť e, medzivládny summit. Skoncoval sa tu genocidou v duchu humanity. Prosím, aby sa Európsky parlament stal vodcom v tomto procese. Ďakujem. Pán Baši, vypočul som si váš návrh s veľkou pozornosťou a ja ho budem hneď tlmočiť predsedovi parlamentu a teraz prejdeme k hlasovaniu. Správa o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. E, správa Vioty. Otváram hlasovanie menovité.